Do you use the other one? Dear colleagues, thank you very much for coming to this meeting. Vážení kolegovia, ďakujem pekne za to, že ste prišli dnes, e, prišli na toto stretnutie, spoločné stretnutie nebudeme mať výmenu názorov s bývalým prezidentom Tambom Bekim. Chcel by som privítať vás srdečne. Videl som, sledoval som vás teda, keď ste boli aj pre predsedom, aj prezidentom a myslím, že tu dôležitá otázka sa Takisto by som chcel privítať eh, pána doktora Abdulaja, podobne ako Ostatní členovia panelu nás budú informovať o tejto dôležitej otázke. Pred dvoma roky sme mali výmenu názoru, názorov s vami a je, bola to pre nás príjemná udalosť a dnes by ste, my sme mali predstaviť závery tej správy panelu. Správa obsahuje viaceré otázky, ktoré vyvolávajú obavu Európskeho parlamentu, ktoré, a, pričom Pomoc viac, rozvojová pomoc e, do Afriky každoročne je viac ako 50 miliard. Nezákonné finančné toky predstavujú ohrozenie pre africké krajiny a pod, uh, oslabujú inštitúcie, demokratické inštitúcie, stabilný rozvoj a právny štát. Je to aj veľký problém pre Eh, donorov pre Afriku, napríklad Spojené štáty. A keď hovoríme teraz o migrácii, tak eh, sme znepokojení tým, čo sa deje v Severnej Afrike, na mori od so Sýriou, s mnohými zosnulými. A tam je tiež určitá väzba, keby tieto peniaze boli k dispozícii na lepšiu úroveň pre obyvateľov Afrike, mali by sme menej eh, utečencov, menej ľudí, ktorí zahynú v Stredozemnom mori. Vaša správa poukazuje na mnohé dôležité odporúčania a e, teším sa na to, že nás budete informovať o tom, ako vy vnímate ich možnú implementáciu v parlamente. Primárnym zdrojom nezákonného vývoza v Afriky je, pripomenul by som, úsilie parlamentu posilniť správnu legislatívu a due diligence, pokiaľ ide o konfliktné nerastné látky. Teraz o tom rokujeme s radou, aby sme posilnili zodpovednosť a transparentnosť v sektore v oblasti kľúčových surovín. Taktiež si myslím, a že to je tak v poriadku, e, že sa teraz dostalo na svetlo svetla Panama Papers, pretože aj tu vidíme určité prepojenie. Teraz dám slovo mojej kolegyni Linde, Linde McEwen. Ďakujem pekne, pán Beke. Vy ste srdečne vítaní v našom spoločnom výbore, zahraničného výboru a výboru pre rozvoj. A pre výbor, ktorému ja predsedám, rozvoj je zodpovedný za e, rozvoj pomoc EÚ a humanitárnu pomoc. A naozaj otázka finančných tokov je to prioritou, ako aj povedal Elmar Brok. Ak tieto peniaze by boli k dispozícii v rozvojových krajinách, aký rozdiel, aký rozdiel by to mohol spôsobiť eh, v rozvojových krajinách. Eh, Minulého roku sa stretli všetci lídry, prišli do New Yorku, všetci pekne povedali, že chcú zmeniť svet do roku 2030, máme mať eh, všeobecnú starostlivosť, zdravotníckú starostlivosť a chceme bojovať proti nerovnostiam, ale všetky tieto slova v New Yorku nič neznamenajú, kým niečo neurobíme. Ako povedal Elmar, to, čo sa objavilo v tých e, Panama dokumentoch. To všetkých znepokojuje a vidíme, že to vlastne sa nedieje len v Afrike alebo len v Európe, alebo pretože tu jediný spôsob, ako môžeme mať slušnú životnú úroveň je, keď všetci budú slušným spôsobom platiť dane a mnohé z týchto spoločností by nemohli ani získať také peniaze, keby vlády neboli investovali do infraštruktúry a vzdelania ľudí a podobne. Minulý rok tu bola správa, ktorú pripravila kolegyňa, teším sa, že tu je na túto tému. My sme o tomto hovorili aj vady Addis aj e, na konferencii pre rozvoj a chceme s vami spolupracovať pri riešení tohto problému, pretože si to vyžaduje európsky, ale aj globálny prístup. Takže ja vás tu vítam a teším sa, že si vypočujem, čo by ste nám chceli povedať, aby sme videli, ako môžeme spolupracovať v budúcnosti. Takže pán Mbeki, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení pani spolupredsedovia, dámy a páni, ďakujem pekne za to, že ste nám poskytli túto príležitosť, tak ako sa povedalo, vrátiť sa do Európskeho parlamentu a hovoriť o týchto nezákonných finančných tokoch. My naozaj, tak ako tu bolo uvedené, sme tu boli naposledy pred dvoma rokmi, aby sme o tejto téme hovorili a dopracovali sa k určitému pochopeniu toho, čo by sme mohli dosiahnuť. A v, príprav, v rámci prípravy správy, ktorú vidím, že máte, tomu venovali sme veľkú pozornosť, aby sme spolupracovali s viacerými africkými krajinami a s viacerými organizáciami, ako je Svetová banka, podnikami, spoločnosťou, tak aby sme dosiahli spoločnú pozíciu, čo je pre všetkým potrebné pre africký kontinent a je to dôležitá otázka je ukončenie týchto nezákonných finančných tokov ako už aj predseda uviedol, správa bola predložená aj africkým e, e, šéfom vlád. Bolo to prijaté v januári minulého roku, vrátanie odporúčaní, ktoré boli obsahom tejto správy. Takže teraz sa vraciame dnes, pretože na tom africkom samite sme si uvedomili, že, že čo je treba urobiť Predovšetkým je treba šíriť odporúčania a naozaj podporovať eh, tak naše vlastné krajiny na našom kontinente, ako aj v ostatnej časti sveta, aby implementovali tieto odporúčania. A ako poslanci Európskeho parlamentu vedia, aj, aj predsedovia, našťastie tieto odporúčania boli prijaté aj na medzinárodnej konferencii pre financovanie rozvoju vlády za Abebe minulého roku a a bolo takisto veľné zhromaždenie, ktoré bolo, prijímalo e, rozvojové ciele, trvalo udržateľné rozvojové ciele, takisto podporili aj to, to e, boj proti nezákonným finančným tokom. Takže sme radi, že už sa to teraz stáva dôležitou témou, globálnou témou. A tak sa vraciame späť do Európskeho parlamentu, pričom chceme presadiť ten spoločný cieľ s nami a Európskym parlamentom v rámci všetkých týchto rozhodnutí, čo máme robiť ako ďalší krok. A Mám tu niektoré odseky z toho, čo bolo obsahom konferencie v Addis Abebe, pretože si myslíme, že e, sú veľmi dobré to zapadá do toho širšieho kontextu, čo treba urobiť v našom spoločnom svete. a hovoria vtedy, pokiaľ ide o rozvoj po roku 2015, keď boli prijaté nové rozvojové ciele, ešte pred eh, summitom New Yorku a septembri minulého roku povedali, že agenda, ktorá nedostane sa na stôl, musí byť eh, naozaj počiarknutá ambicioznými a naozaj skutočnými prostriedkami implementácie na ten kapitál, ktorý tečie e, z kontinentu nezákonne a je treba bez, zabezpečiť prostriedky implementácie týchto odporúčaní a treba priniesť holistický prístup a konkrétne aktivity, aby sa naozaj táto agenda splnila tiež povedali, že bol tu trojaká úloha, je treba naozaj sledovať záväzky a pokrok, ktorý, ktorý bol v rámci Monterejského koncenzu a v deklara- vyhlásení z Dohy, ďalej posilňovať aj finančnú um, ehm, trvalú udržateľnosť aj finančnú alebo vo financiách a Takisto je treba aj zabezpečiť financovanie toho follow-up procesu, tak aby tie aktivity, ktorým sme sa zaviazali, aby naozaj boli implementované a potom aj boli preskúmané a vyhodnotené vhodným a e, transparentným spôsobom. Takže my sa musíme teraz sústrediť predovšetkým na implementáciu, teda na uplatnenie, presadenie. E, vedla sa diskusia aj v parlamente, aj u nás. A tu je najväčší problém. Tu je tá, kde je tá najväčšia výzva je v tej implementácii. Čiže musíme naozaj vytvoriť takú mieru povedomia a záväz, sa, že skutočne to splníme, čo, na čom sme sa dohodli. A pokiaľ ide o otázku nezákonných finančných tokov, konferencia v Addis Abebe povedala, že my budeme opäť eh, budeme spájať eh, sily, aby sme výrazne a podstatne znížili nezákonné finančné toky do roku 2030, pričom sa príjmu opatrenia pre boj proti daňovému, daňovým únikom a korupcii posredním silného jednak národnej legislatívy, ale aj lepšej medzinárodnej spolupráce. Takisto treba znižiť príležitosti pre vyhýbanie sa platenie daní a e, takisto zvážiť zavedenie rôznych e, doložiek e, proti zneužitiu daňových zmluvu a podobne. Treba takisto hľadať možnosti transparentnosti vo finančných transakciách medzi vládami, aby boli poskytnuté daňovým orgánom a všetky firmy vrátane nadnárodnými musia platiť danie vládam, kde prebieha ich činnosť a kde to tvoria hodnoty v súlade s národnými a medzinárodnými politikami a predpismi. A v tomto kontexte tiež vyzvali aj Medzinárodný menový fond, Svetovú banku a OSN, aby pomohli aj s krajinám zdroja, aj krajinám cieľa. Tak ako bolo navrhnuté, medzinárodné organizácie by mali potom publikovať e, odhady obsiemov nelezákonných finančných tokov. A v tomto kontexte musím povedať, že podsedovia, že prečo sme o tomto diskutovali z OECD v Paríži a sme sa shodli na tom, že to je jedna z vecí, ktorú treba urobiť, snažiť sa jednoducho to vysledovať, tak aby sa mohlo potom to naozaj aj merať, aby sme mohli robiť dobrý odhad, že či sa nám darí, či sa deje nejaký pokrok alebo nie, či sa znižujú teda tie toky a v závere zlikvidovali tieto nezákonné finančné toky. Samozrejme, že sme spomínali aj otázku trvalo udržateľných cieľov, ktoré boli prijaté minulého roku na valnom zhromaždení. A osobitne v tomto ohľade, pokiaľ ide o otázku, o ktorej diskutujeme, ešte si pamätať jeden, jeden z cieľov, ktorý bol dohodnutý, ktorý bol významný a, a na, ktorý má za cieľ výrazne znížiť nezákonné finančné toky a aby sa bojovalo proti všetkým formám organizovaného zločinu. A hovorilo sa taktiež, že je nevyhnutné E, posilniť domácu mobilizáciu, aj podvratanie podpory, národnej podpory, zlepšiť domáce kapacity pre výber daní a iných príjmov jednotlivých štátov. Takže dostali sme sa k tomu, e, že spoločne chceme hľadať možnosť, e, ako bojovať proti tejto otázke, ktorá je v podstate už univerzálne známa a som veľmi rád, že ste spomenuli aj otázku panamských dokumentov, pretože aj v našich správach my e, sme sa na toto odvolávali, pretože bolo jasne, že mnoho z týchto e, nezákonných finančných tokov končia v daňových rajoch alebo v tých takýchto e, jurisdikciách, kde majú uvoľnené daňové predpisy. Takže to, čo my robíme e, s cieľom tohto ukončiť túto prax e, v daňových rajov, a v tejto súvislosti súvisí otázka, určite viem, že aj parlament o tom diskutoval, je nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo a príjemcov prostriedkov a informácie, ktoré sú uvedené v panamských dokumentoch, v podstate len potvrdzujú to, čo sme my zistili, že je potrebné riešiť túto otázku daňových rajov a uvoľnených daňovo výhodných jurisdikcií, aby sa naozaj presunuli pohyby týchto finančných tokov na iné miesta. A to je naozaj veľmi kritická časť eh, riešenia tohto problému. A my si naozaj myslíme, že je nevyhnutné, ak Európsky parlament to ešte neurobili, je treba toto dôskladne preskúmať, e, teda tie, e, tie rôzne jurisdikcie v jednotlivých krajinách, ktoré sú, majú uvoľnenú daňovú politiku a otázka otázka vlastníctva toho príjemcu. Je treba jednoducho mať transparentnosť, e, kto vlastne je príjemcom a kto je vlastníkom a mať nielen vedieť, to, to, to, to tý, to sú, ale mať verejný register, zoznam týchto. Asi pred tromi rokmi ste sa požiadali náš panel, aby kontaktoval členské štáty a predstaviteľov európskych e, vlád o tejto otázke. A my sme aj tak učinili a v niektorých odpovediach, ktoré sme obdržali, bolo, že áno, my chápeme dôležitosť riešenia tejto otázky. E, vlast, kto je vlastníkom a kto je príjemcom týchto firiem, týchto firmách, ale nedokázali sme presadiť ten verejný zoznam, pretože tam boli určité argumenty, ktoré sme my celkom nechápali, ale našťastie myslím si, že sme sa zhodli aspoň v tom, že je už aj v tejto otázke zmena názoru, lebo je naozaj dôležité, aby došlo k tej skutočnej transparentnosti o týchto finančných transakciách, tak aby bolo jasné, jasné a možné potom konať podľa potreby. Takže my sme skutočne presvedčení, že, pre, ten, že odhalenie panamských dokumentov vlastne viedli k tejto jednej výhode, že teraz konečne sa zvýšilo povedomie o tom, akú úlohu zohrávajú tieto daňové raje a tie jurisdikcie, ktoré ešte stále držia finančné tajomstvo aby sa vlastne stratili zdroje, ktoré mohli by inak k dispozícii, napríklad, ako povedal predseda, na rozvoj, ktorý je nevyhnutný pre rozvoj a vyhlo by sa tomu, že by ľudia chceli utekať zo svojich krajín. A my sme takisto boli podporení aj prácou, ktorá sa tu deje v otázkach automatických automatické výmeny daňových informácií. To je tiež podľa nás dôležité. Tiež dúfam, že toto bude fungovať, ale v tomto kontexte tiež skúmame otázku preskúmania kapacity afrických štátov, aby boli schopné využiť ten proces automatickej výmeny daňových informácií, aby mohli zlepšiť svoje vlastné možnosti výberu daní. Otázka implementácie toho reportingu podľa jednotlivých krajín, o čom volal e, parlament zo strany komerčných podnikov, finančných inštitúcií. Viem, že to sa začalo už tento proces pre banky a ten návrh, aby boli tu jednotlivé e, správy podľa jednotlivých krajín v prípade nadnárodných korporácií. My si myslíme, že to je tiež veľmi dôležité, keď robí sa, sa správy podľa jednotlivých krajín. To tiež je súčasťou boja proti tým nezákonným tokom, pretože ak som si istý, že parlament to vie, že je to taký kvázi proces, ktorý je nejakým spôsobom ne, nerozlišujúci, respektíve nikoho nevylúčujúci z tohto procesu. A preto my by sme chceli e, poďakovať Európskom parlamentu za prácu, ktorú vykonal v tejto otázke. Určite jedno z veľkých, e, veľkých výziev, pred ktorými stojí náš africký kontinent, je otázka relatívnych slabos, slabos, slabostí alebo e, našich slabých eh, schopností bojovať proti takýmto javom, nezákonným finančným tokom, pretože to zahrňa otázky, ktoré súvisia s legislatívou, pretože okrem samotných inštitúcií a ľudí, ktorí sú schopní a zruční, potrebujeme aj dobrú, dobrý legislatívny rámec, aby sme mohli vykonať to, čo je potrebné, keď chceme bojovať proti týmto nezákonným tokom. A skúsenosti v Európskom parlamente, pokiaľ ide o prípravu legis, legislatívy, to je určite veľmi dôležitou súčasťou toho, čo môžu robiť naše krajiny, aby mohli posilniť takéto kapacity. A preto to znamená, že otázka zdieľania skúseností aj vo vzťahu, aký by mohol byť dopad takejto legislatívy, aby sme potom mohli vidieť, že aké výsledky to prinieslo, teda aké sú výzvy a čo treba presne E, regulovať, aký je presný účel tej legislatívy, ktorú treba schváliť a či, čo priniesla konkrétne. Takže spolupráca s parlamentom v takýchto otázkach, toto vzdelanie skúseností, to bude veľmi dôležité z hľadiska pomôcť e, vybudovať kapacity na africkom kontinente, aby vedeli zasahovať aj v týchto otázkach so všetkými e, zohľadenými faktormi, ktoré sa vyžadujú, tak aby sme aj my dokázali dosiahnuť pokrok a znižili a v závere úplne zlikvidovali tento jav nezákonných finančných tokov. Takže preto naďalej hovoríme, že určite z afrického pohľadu sa dá povedať z africkej strany, že pozrite sa, je to africký problém a my tu len umožňujeme, aby sa e, nezákonným spôsobom pohyboval e, pohyboval kapitál či peniaze, ale v podstate riešenie tohto problému aj tak je globálne. To je vlastne tá dôležitosť e, v tomto vzťahu, že je potrebné vytvoriť inštitucionálny vzťah medzi nami a Európskym parlamentom. Bol som veľmi rád, keď spolupredsedovia hovorili o otázke a videl som aj člena parlamentu, ktorý mal v ruke našu správu a bol som rád, keď som to videl. A naozaj parlament by mal mať prístup a preskúmať túto správu, pretože sú tam všetky zistenia a odporúčania, a pretože ja myslím, že osobitne financovanie tých rozvojových konferencií. To tiež e, vyžadovalo množstvo času, pričom sa riešilo prakticky tie isté otázky sa tam riešili. Takže ak by som mal povedať, čo treba urobiť prakticky, tak dokument o udržateľných cieľoch ukazuje, záväzky, globálne záväzky konať v tejto veci. Musíme povedať, že pokiaľ ide o činnosti v tejto oblasti, pokračujúce činnosti, tak sme vo Washingtone hovorili s IMF aj Svetovou bankou, hovorili sme aj s americkou vládou, ECOSOKu, na ekonomickej komisii OSN, teda tí, ktorí riešia práve sledovanie implementácie v tejto oblasti. A ako som povedal, boli sme aj v OECD a teraz sme tu. A dúfam, že budeme komunikovať aj s Európskou komisiou. A zajtra budeme hovoriť aj s Európskou centrálnou bankou vo Frankfurte. Chceme totiž zmobilizovať všetkých, aby sa zaangažovali v tejto veci, aby nič e, niekde nepadlo do nejakých štrbiniek a aby sme konali koordinovaným, zosúladeným spôsobom, aby sa tieto problémy riešili. Naozaj to veľmi dôležité, pre tie zdroje, ktoré potrebuje Afrika na to, aby vôbec riešila ciele udržateľného rozvoja a dosiahla ten výsledok, ktorý sa spomínal, keď, aby ste nemali tie 100 tisíce ľudí, ktoré sa snažia dostať cez Stredozemné more do Európy a pritom sa utopia. Preto chcem povedať, vážení poslanci a pán predseda, že si veľmi radi vypočujeme vaše názory na to, čo sa prakticky dá robiť aby sme posilnili pokrok a zabranili týmto nezákonným tokom e, financí, pretože je to dôležité pre globálny rozvoj a hospodársky program. Chcem sa ešte poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Určite ste povedali veľa toho, čo je na zamyslenie. Musíme veci sledovať a dosledovať. A dobre, že ste spomenuli inštitucionálne väzby a chcem požiadať náš výbor, ako sa s tým by dalo pracovať, pretože máme túto správu, mnoho ľudí tu sedí a počúva to, čo sa hovorí, pekná správa, pekné reči, ale potom sa odobereme od seba a o 5 rokov sa stretneme a medzi tým sa nič neurobilo. Takže my musíme sa snažiť urobiť to najlepšie, čo môžeme, to najviac, čo môžeme a konkrétne dosledovať veci. Máme tu tento výbor, AFED a kolegov aj vo výbore pre hospodárske otázky, ktoré sa zaoberajú touto otázkou nezákonných finančných tokov. A minulý rok komisia oznámila nové opatrenia. Zatiaľ máme predpisy pre krajiny, pre nerastné látky. A Európska komisia teraz pripravuje novú legislatívu, ktorá rozšíri toto hlásenie pre, e, podľa jednotlivých krajín. Takže je tu teraz ten vhodný moment na to, aby sme tento problém riešili veľmi konkrétnym spôsobom. Najprv dám slovo Edi Šlajmov, ktorá bola, ktorý bol spravodajcom pre tieto, e, ktorá bola spravodajkyňou pre, tie, pre nezákonné finančné toky. Ďakujem veľmi pekne, pán Beky, za vaše dôležité slova. Ako ste správne povedali, eh, škandál Panama Papers jasne ukázal, že je to globálny problém. Žiaden členský štát osamote, alebo Iná krajina to nezvládne sama. Sierra Leone, Uganda, Južná Afrika, Nigéria, to sú tie krajiny, ktoré sa uvádzajú v Mossack Fonseca štúdii. Myslím si, že tie čísla, tak ako už pán Brok povedal na začiatku dnešného stretnutia, veľa znamenajú, eh, keď nám pomôžu dos- zachrániť životy miliónov ľudí v týchto krajinách. Minulý rok som bola spravodajkyňou a pracovali sme na tejto správe o e, daňových únikoch, vyhýbanie sa daňovej povinnosti v rozvojových krajinách a o tom, ako sa proti tomu bojuje. Sú tu problémy v spravovaní štátu, rozvoji, sociálnej ochrane a táto správa bola prijatá pred 3. medzinárodnou konferenciou o financovaní rozvoja Hlavným problémom je, že je to tak, že domáce zdroje budú naďalej hlavným zdrojom financovania týchto krajín. A ak by sa nám podarilo účinne bojovať proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daniam, veľa by sme získali z hľadiska daňových príjmov. A okrem toho posilnenie správneho spravovania spoločnosti, demokratických inštitúcií, to všetko je navzájom prepojené v správe sme sa pýtali komisie a žiadali sme ju, aby podporila rozvojové krajiny v tomto boji tým, že podporí v prvom rade fina eh, ich finančnou a technickou pomocou, lebo pomoc v týchto oblastiach je ešte stále príliš nízka. V roku 2011 to bolo eh, nie dostatočné. V Addis Abebe sme potom spravili dobré kroky, pozerali sme si daňovú iniciatívu z Addis so záujmom. Potom je tu problém s fiškálnymi zmluvami. Vieme, že sú niektorí kupujúci. Jednoducho nie vždy existuje spravodlivé rozdelenie daňových pravidiel medzi e, krajinami ja neviem, usadenia a podnikania. Videli sme, že takýchto zmluv je napríklad pri našej štúdii 500 a žiadali sme, že preferovať by sa mal dohovor OSN modelu a nie OECD, aby sa práve zaručilo spravodlivé rozdelenie daňových práv. Potom sme žiadali posúdenie vplyvu, keďže niektoré členské štáty, ako napríklad Holandsko, ukazujú, ako európske fiskálne politiky dopadajú na rozvojové krajiny. V prípade Holandska sme videli, že ten dopad je 500 až 700 miliónov každý rok. Takže to sú veci, čo by sme mohli my robiť. Potom, ak aj podporíme úsilie OECD a celého ich procesu PEPS, tak musíme vidieť oveľa väčšiu zaangažovanosť aj rozvojových krajín, ktoré by sa mali viac orientovať na svoje konkrétne potreby. To je to, čo sme žiadali. A potom zásadným nástrojom z hľadiska transparentnosti máte úplne pravdu. Aj my sme sa zamerali na potrebu úplnej transparentnosti v otázke beneficial ownership. A o vým, na výmenu informácií, ktorá je zásadná, ale nemôžeme žiadať reciprocitu, pretože samozrejme niektoré krajiny momentálne nemajú tie prostriedky na výmenu informácií na rovnakej úrovni s európskymi krajinami. Takže musí byť určité prechodné obdobie, aby sme sa tam dostali. A nakoniec e, verejný systém e, hlásení podľa jednotlivých krajín. Európska komisia už robí nejaké kroky v tomto smere, aby zabezpečila transparentnosť. Myslím ale, že minulý týždeň sme premeškali vynikajúcu príležitosť, prepasli sme ju. Čo si o to myslíte? Lebo ten návrh o hláseniach podľa jednotlivých krajín má svoje obmedzenia nie je tam úplná transparentnosť v otázke toho, čo robia viacnárodné, nadnárodné firmy. Vieme, že bude, budú len k dispozícii určite, určité agregované údaje, čo iste nestačí. A potom sú tu aj určité prahy, hra, limity, 750 miliónov ako príjem až potom je povinnosť hlásiť do systému. My si myslíme, že to je veľmi vysoká hranica. Takže sú tu určité obmedzenia. A ja si myslím, že musíme posilniť naše úsilie, aby sme mali úplný súbor nástrojov na rýchle účinné riešenie, pretože ako moji kolegovia už povedali, keď hovoríme o koherentnej politike pre rozvoj, tak ak chceme riešiť aj príčiny migračných tokov, ktoré vytvárajú zúfalstvo a túto situáciu, ktorú vidíme každý deň v novinách, žiaľ. Ak to chceme riešiť, tak samozrejme nestačí pracovať len na migračných politikách. Samozrejme musíme lepšie pracovať na rozvojových politikách a fiškálnych politikách, lebo to všetko má dopad na tieto krajiny. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne veľmi komplexná informácia o tom, čo sa deje. Ďalším rečníkom je Dalstia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj mm, e, pánovi Gekimu za to, že je tu s nami. Budem pokračovať v tom duchu, ako už hovorila Eli, a chcel by som povedať, že problém, pred ktorým stojíme, nie je len finančný problém. Samozrejme, je to aj finančný prozrem. Nie je to ale len ekonomika, čo sa tu rieši. Je to hlavne ekonomický problém. Je to hlavne politický problém, ktorý si vyžaduje politické riešenie. Vieme, a vaša správa to potvrdzuje, že tie sumy nezákonných finančných tokov sú 10 krát väčšie ako e, úradná rozvojová pomoc. Takže za každé euro, ktoré pošleme do Afriky, sa v nezákonných tokoch z Afriky vyvezie 10 eur. A tu nejde len o to, že je to nezákonný tok, ale ten spôsob, ako sa peniaze získali, bol tiež nezákonný vo väčšine prípadov. Takže keď hovoríme o nezákonných finančných e, tokoch, hovoríme o korupcii. A keď hovoríme o korupcii, ste správne povedali, že potrebujeme globálne riešenia, hlásenia po jednotlivých krajinách a podobne. To sú ďalšie niektoré prvky, ale tiež ste spomenuli slabé štátne inštitúcie. To je podľa mňa rozhodujúce. A e, nedostatočnú inkluzívnosť ekonomiky, ale aj politiky, keď ekonomické inštitúcie nie sú inkluzívne a dovolujú rast produkcie, tvorbu produkcie. Je to preto, že nad tým je aj politický patron. Politické inštitúcie to dovolujú, pretože chýba dobrá demokratická e, správa štátu, chýba dostatok prokroku v demokratizácii. Vidíme politické síly, ktoré sú tam viac ako 20 rokov, najmenej, bez toho, aby sa veci zmenili a to vytvára, to generuje tú atmosféru pr- e, priaznivú pre korupciu. Takže ja si myslím, že tá otázka na nás všetkých tu je, či sme pripravení, teraz hovoríme o tom, čo urobíme potom, keď uplynie dohoda z Kotonu a podobne, čo budeme robiť my a naši africkí partnery. Sme pripravení urobiť ďalší krok pri riešení tohto problému? aj politického problému dobrého demokratického spravovania, aby sme riešili korupciu a nezákonné finančné toky. Čo sú tie prvky, ktoré použijeme? Pôjdeme cestou asertívnejšej politiky viac za viac napríklad tejto spolupráci, čo samozrejme prináša so sebou určité podmienky e, pre spoluprácu aj rozvojovú pomoc. Takže si myslím, že toto bude v jadre diskusie a myslím si, že je to politický problém, ktorý si vyžaduje aj politické riešenie. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Gomes. E, vítam vás, pán predseda. Ja som z výboru pre daňové otázky. A Pracovala som na LuxLeaks a to, čo sme zistili, zodpoveda presne tomu, čo ste aj vypovedali. Ale ako ste povedali, nehovorí sa dostatočne jasne. A teraz máme ďalší výbor zriadený v rámci daní. Je to vyšetrovací výro pre Panamu. Panama Papers a ja by som chcela vás naozaj vyzvať tomu, aby ste mali bohatšie kontakty s nami Vy ste analyzovali problém, aj my sme analyzovali problém v našej prvej správe o daniach a od, nedlho v druhej správe, ktorá vyjde. Vieme, čo treba spraviť, musíme konať v konkrétnych prípadoch a musíme, si, musíme tam ale dosiahnuť rozdiel a na to potrebujeme vašu podporu. Pretože, ako povedali kolegovia, toto je politický problém. A vidíme mnoho paralel medzi vašou a našou korupciou. A systém je jednoducho nastavený tak, že vytvára korupciu. A potrebujeme teraz ukázať, chytiť politikov, právnikov, ktorí pomáhajú podnikateľom, E, skovávať peniaze na daňo, v daňových rajoch. Na tých potrebujeme chytiť. A to sa netýka len finančných zločinov alebo daňových únikov. Hovoríme o organizovanom zločine, vrátanie terorizmu. Je to o našom boji za integritu. Je to aj o boji proti trestnej činnosti a terorizmu. Je to aj otázka bezpečnosti našej spoločnosti a dobrého spravovania spoločnosti, či už v Afrike alebo v Európe. A to ospravedlnenie, že toto sa dá riešiť len na globálnej úrovni, už nemôžu naši občania akceptovať. Musíme spolupracovať, musíme robiť svoju domácu úlohu doma v EÚ, v Afrike a súčasne aj s kolegami zo Spojených štátov, ale niekde musíme začať. A ja by som chcela sa spýtať jednu vec. Potrebujeme konkrétne prípady. Ja pracujem na konkrétnych prípadoch, napríklad portugalskou pračkou pre Angolu. Londýn je pračkou pre Južnú Afriku, Nigériu a mnohé ďalšie miesta. Belgicko je pračkou pre iné krajiny a podobne. Uh, Jednoducho niekde musíme konať na konkrétnych prípadoch. A chcem vás požiadať, a to je ten ďalší pohľad, čo spraviť preto, aby sme ochránili informátorov, lebo informátori sú veľmi dôležití. Tí sú pri zdroji odhalenia takýchto škandálov. A to naozaj otvára potom oči našich občanov, či v Európe alebo v Afrike. Tak čo spravíme preto, aby sme ich ochránili, pretože vieme, že veľmi často páchajú, sa páchajú veľké zločiny proti ľudským právom, aby sa informátori umlčali. Ďakujem. Ďakujem a teraz Heidi, ďakujem. Vaša návšteva, pán predseda, je veľmi E, dobre načasovaná. A správne ste poukázali na to, že treba pracovať aj v krajinách pôvodu, ako aj v krajinách určenia. A vidíte, ako veľa sa toho deje aj v Európskej únii, vrátanie nového návrhu Európskej komisii k hláseniam podľa jednotlivých krajín. A my to ešte zlepšíme. Je to dobrý začiatok, ale nie je to dokonalé, ako povedala Elis. Ja mám veľmi blízky problém, ako hovoril pán Stýr, a síce, ja si myslím, že nastal čas na to, aby sme zdôraznili aj význam dobrej zodpovednej vlády v zdrojových krajinách. Chcem sa spýtať, či napríklad niektoré z dobrovoľných iniciatív ako EITI by mohli byť rozšírené tak, aby pokryli aj obnoviteľné domáce zdroje, ako sú napríklad lesy. Ja si napríklad myslím, že les je zdrojom veľkej korupcie a nezákonných finančných tokov. EIT by bolo dobre, keby sa mohlo rozšíriť, alebo keby prišla nová iniciatíva v tomto duchu. Deje sa také niečo v Afrike? Moja druhá otázka je, súhlasím s analýzou pána Stýra, že niekedy vidíte, že tam vlády prezidentov, ktorí sú tam 20 rokov a plánujú tam byť ešte ďalších 20 rokov. A veľmi často vidíte, že keď máte veľmi silnú prezidentskú administratívu, ktorá rieši štátny majetok, štátne vlastníctvo, tak myslím je úplne jasné, že aj tam dochádza k nezákonným finančným tokom. Tak to bolo napríklad v prípade Demokratickej republiky Kongo, kde prezident konal alebo jednal s kazašskou firmou pre nerastné látky, ktorá bola kotovaná v Londýne. Potom tam bola nejaká offshore firma, sprostredkovateľ bol Izraelčan. A to, čo si rozdelili, bol dvojnásobok rozpočtu na vzdelanie, na školstvo tejto krajiny. Pred dvomi dňami Financial Times písal, že Mozambik skrylo miliardu dolárov v medzinárodných pôžičkách, na, na, ktoré boli určené na výstavbu štátnych podnikov na lov, tuniaka a podobne. A teraz vlastne sú e, určené na ochranu veľkých ťažobných e, polí mimo Mozambiku. A v krajine je kríza a podobne. Myslíte si, že aj tu išlo o nejaké nezákonné finančné toky? Teda A to vlastne spochybňuje celú zodpovednosť vlády. Ďakujem. Ignacio. Thank you, madam. Ďakujem za slovo. A ďakujem aj prezidentovi Beky za to, že je medzi nami. Súhlasím s väčšinou komentárov, ktoré kolegovia uviedli. Samozrejme hovoríme o globálnom politickom probléme. Čiže to znamená, že potrebujeme globálne politické riešenie. Keď hovoríme o nelegálnych e, finan- nezákonných finančných tokoch, tak nehovoríme len o Afrike. Samozrejme, Afri- v Afrike Afrika tým trpí, pretože nemôže potom bojovať s chudobou, ale samozrejme tieto straty sú aj v iných častiach sveta. A súhlasím s tým, čo hovorila kolegyňa Anna Gomeš, ktorá sa vyjadrila, že toto je prepojené na korupciu. a tiež s hospodárským modelom, ktorý sme si zvolili, kedy veľké finančné kapitály riadia politiku. Keď hovoríme o Afrike, myslím si, že sa dá povedať, že hlavný sektor, v ktorom sa zhrňajú niekoľko finančné toky, v rokoch 2000 až 2010 to bola ropa, kovy, e, meď, oceľ a ťažba minerálov. veľa týchto činností sa deje na základe falošných, neexistujúcich podnikov, kde sú potom volené rôzne techniky prania špenavých peňazí a ten dopad, ktorý, ktorému čelíme, je devastujúci, ničí sociálnu realitu, pretože veľké finančné kapitoly sú, e, unikajú a pritom by mohli byť použité na boj proti chudobe a stimulovať rast krajiny. Pravda je, že Európska únia a jej členské štáty toto nechcú, túto realitu nechcú zmeniť, aspoň minimálne to teraz neukázali takúto vôľu. Podľa mňa by všetky krajiny mali žiadať od nadnárodných spoločností, aby verejne e, uvádzali svoje príjmy, e, zaplatené dane, podporu a tak ďalej, a to po jednotlivých krajinách, aby sme sa vyhli unikaniu, daňo, unikaniu daňovej povinnosti. Všetky krajiny by sa mali aktívne zúčastňovať globálneho hnutia smerom k automatickej výmene finančných informácií. Aby sme sa vyhli ďalšiemu zneužívaniu, tak e, úprava jurisdikcie týkajúce sa daňových rajov by mala byť naozaj mimoriadne uh, intenzívne preskúmovaná, e, preskúmovaná zo strany colných orgánov a zákonodárnych orgánov je potrebné zlepšiť transparentnosť kontrol. Európske firmy e, by to určite jednoducho prijali, pokiaľ by sme chceli. Ešte stále niektoré členské štáty prispievajú k existencii takých problémov, ako napríklad vyhýbanie sa povinnosti, pranie špinovej peniazy, financovania terorizmu, ako hovorila Hanna Gomeš, vývoju fenoména armádnych síl, a pomáhajú, a teda tieto sú podporované zo súkromných spoločností. Ja dúfam, že je možné vybudovať systém s väčšou mierou transparentnosti, kde čestní podnikatelia budú môcť bezpečnejšie podnikať. Eurodát sa domnieva, že všetky nadnárodné spoločnosti musia zverejňovať svoje dane či príjmy v tých krajinách, v ktorých e, pracujú. Toto riešenie zjednoduší E, boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, čo by mala byť naša snaha. Okay, thank you. Thanks very much. And, uh... Ďakujem pekne. A posledná otázka, Maria Hojbu. Yeah, <laughs> Budete hovoriť po nemecky, sme hovorili, koľko je to veľa jazykov a pritom zatiaľ všetci hovorili po anglicky, pritom sme tu mali kolegov uh, Chorvátska, Portugalska, Fínska, ale myslím, že teraz si vypočujeme príspevok k Nemčine. Áno, budem hovoriť po nemecky, pretože pre mňa je to jednoduchšie, budem hovoriť jasnejšie. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem za to, že ste prišli, pán predseda Mbeky sem. Hovorili sme veľa o korupcii, nezákonných obchodoch, transparentnosti, nevieme, čo robia koncerny mimo Európy, ale my nevieme ani celkom presne, čo robia v rámci Európy. Vlastne som chcela ešte hovoriť o jednej inej veci, o ktorej sa tu ešte nehovorilo. A síce máme mnoho hospodárskych dohôd aj s Afrikou a v týchto hospodárskych dohodách sa vždy snaží vytvoriť proinvestičnú klímu pre veľkých investorov z, mimo Afriky. A myslím si, že tam nezáväzne, nedostatočne záväzne určujeme v týchto zmluvách, ako sa majú títo investori správať, či už z hľadiska daní alebo sociálnej angažovanosti, sociálno-ekologických a ekonomických noriem. A ak v týchto hospodárskych dohodách nemáme záväzné pravidlá, tak si myslím, že to vytvára priestor pre nezákonné aktivity a niekedy dokonca aj legálne aktivity, ktoré neprinášajú osoch ľuďom. A tieto hospodárske dohody sú tak či tak základom e, pre medzinárodnú spoluprácu, medzinárodné vystupovanie a chcem sa spýtať, či by sa v tejto oblasti nedalo urobiť niečo na to, aby to bolo záväznejšie a aby sme mali napríklad aj takú základňu na odhalovanie toho, o čom sa tu teraz hovorilo. Musíme mať jednoducho pravidlá, podľa ktorých musia koncerny konať. So... Ďakujem, takže veľmi veľa zaujímavých otázok. Pán um, Becky. A je pravda, že v rámci spolupráce by sme mali zohľadňovať otázky zdaňovania. Takže nech sa páči, pán Beky, máte slovo. Možno by som na úvod mal povedať, pani predsednička, Tento panel bol požiadaný africkými hlavami štátu a vláda, aby sme vypracovali výročnú správu, ktorá by sa venovala im implementácie dohodnutých prvkov zo strany afrických krajín. Hovorím to preto, že z toho vyplýva, že čo musíme urobiť. Pokiaľ krajina X naplní všetky potrebné právne predpisy, aby túto situáciu riešila, teda či existuje potrebná legislatíva, či existujú príslušné inštitúcie, sú tieto dostatočne zodpovedné, dostatočne transparentné. Nie sú len oni sami tiež nástrojom rozširovania korupcie? Toto bolo naše stanovisko, keď sme pracovali na afrických krajinách. Je naozaj potrebné mať k dispozícii veľkú mieru štátnych inštitúcií, aby sme dokázali riešiť túto otázku. Čiže E, colné úrady, dáne, finančnú inteligenciu, centrálnu banku, políciu a tak ďalej. Ale veľmi dôležité je tiež dosiahnuť potrebnú spoluprácu medzi týmito inštitúciami. Pretože napríklad tie inštitúcie môžu existovať, ale pracujú oddelenie. A preto nerobia to, čo by mali. Tá jedna skrýva informácie, ktoré by boli užitočné pre tú druhú. Čiže teraz musíme robiť komplexnú revíziu tej, tej spomínanej krajiny X a toto všetko zohľadniť. Je to dôležitý zásah zo strany Africkej únie, pretože v skutočnosti je to systém dohľadu, vzájomného dohľadu. Pretože tie správy potom idú hlavám štátov, sú verejné, nie sú tajné. A potom aj ostatní môžu povedať že tá krajina X oslabuje našu kapacitu riešiť otázku nezekonných tokov, možno práve z niektorých tých dôvodov, ktoré spomínal túto kolega. Ja hovorím teraz z nášho z hľadiska, z toho, čo robíme Afrič- v Afrike. Čiže musíme čeliť mnohým výzvam, ktoré vznikajú na africkej strane, vrátane otázky transparentnosti a tak ďalej.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 je dôležité, aby sme toto všetko zohľadňovali, aby africké krajiny sa tomuto postavili, pretože potom sa môžeme môžeme zistiť, že áno, síce máme útvary pre finančnú inteligenciu, avšak tie nemajú príslušnú kapacitu. A potom čo robíme? Možno, že krajina nebude mať kapacitu zlepšiť svoju vlastnú kapacitu. No a otázka je, čo teda urobíme my. O tomto sme hovorili s viacerými ľuďmi, keď sme hovorili s vládami, ktorí hovorili, že nakoľko sú pripravení. Hovorili sme aj z OECD. Čiže existuje viacero miest, kde je snaha o záväzky, záväzky, kde sa buduje kapacita, ale ja hovorím, že my sme z tých výročných správ vyťahli, že je tu možnosť zistiť, ako kde africký kontinent jedná a bude to robiť sám a nebude to len delegovať všetkým ostatným. Čo je veľmi dobré. Neviem, či sa toto dá zopakovať aj inde na iných kontinentoch. Aby existoval rovnaký nástroj. EU Neviem, či by to bolo možné uplatniť aj v EÚ, že by existovala takáto inštitúcia, takáto vec, ktorú by akceptovali európske vlády, kde by sa povedalo, chceme konkrétny nástroj, ktorý by sledoval, či dochádza k implementácii dohodnutých cieľov. Neviem, či je to možné, ale z africkej strany by to bolo. It, It relates also to this matter then of it being a political problem. Je to tiež politický problém. Nedá sa to riešiť ako čisto technická záležitosť. Ľudia, ktorí majú kompetencie v oblasti financovania a tak ďalej, tých potrebujete, ale v konečnom dôsledku ide o politické líderstvo. A preto je podľa nás tiež dôležité, byť otvorený, pokiaľ ide o boj s korupciou. pretože istým spôsobom nezáleží na tom, ako vznikajú tie nezákonné záležitosti. Dôležité je, že e, výstupom je korupcia. Je preto dôležité riešiť otázku korupcie, pretože inak sa nám toto všetko nepodarí vyriešiť. Dúfam, že som zodpovedal niektoré z vašich otázok. Hovorilo sa o tom, či dohody medzi EÚ a africkými krajinami či by nemali obsahovať špecifické ustanovenia o tom, čo treba v tejto oblasti robiť. Isté, áno, myslím si, že je dôležité, pochopí, že hospodárska činnosť je tiež sociálnou činnosťou. Nedá sa to redukovať iba na profity, na zisky. Hovorím, že hospodárska činnosť je sociálnou činnosťou. Tak keď si zoberieme napríklad nejakú spoločnosť, ktorá sa venuje ťažbe, tak musíme e, vnímať aj sociálne dopady, ktoré taká, takáto činnosť takéto firmy má. Takže myslím si, že by bolo dobré, keď vnímame tieto dohody, pozrieť sa na to, čo by sa tam mohlo uvádzať v oblasti sociálnej zodpovednosti. Pokiaľ ide o lesníctvo, na našom kontinente to je veľmi dôležité. Hovorili sme o tom. A tak ako všetky ostatné prírodné zdroje na našom kontinente je potrebné aj tu mať riadne mechanizmy a systémy, vďaka ktorým sa ubezpečíme, že tieto sú riadne spravované a využívané. mechanisms such as would be used for mining in terms of monetary. Preto by bolo dobre používať také isté mechanizmy, aké sme spomenali v prípade ťažby, čiže by sa tam uvádzalo, ako sa všetko má robiť a toto by mohlo platiť aj v oblasti lesníctva. V Liberii počas občianskej vojny sa niektoré zdroje, ktoré sa využívali na túto vojnu, boli, e, mali pôvod v nelegálnom predaji dreva. A čo spravila aktuálna liberijská vláda? Najala firmu, ktorá bude sledovať každý jeden strom ktorý je v eh, Liberii zoťatý a predaný. Čiže každý jeden strom je označený a tým pádom sa dá sledovať z lesa až po toho človeka, ktorý sa ho kúpi. Čiže v Liberii presne vedeli, koľko stromov sa vyťalo, kam sa predali a koľko eh, za to eh, zarobili. Čiže takýto problém musíme riešiť zlepšiť to, čo sa stalo. Ľudia hovoria samozrejme o krvavých diamantoch a toto boli krvavé lesy. Toto treba ukončiť. A je dôležité zabezpečiť, aby sa tieto dôležité prírodné zdroje využívali takým spôsobom, ktorého budú profitovať ľudia. Pani Gomeš hovorila veľmi správne že treba sa pozrieť na konkrétne prípady. Napríklad Panama Papers. To je konkrétny príklad veľkého problému. Panama nie je jediný daňový raj na svete, je ich o mnoho viac. Napríklad existujú daňové raje Spojených štátov. Hovorili sme o tom s vládou Spojených štátov. Existujú štáty v Spojených štátoch amerických, ktoré sú daňovými rajmi. A čo sa s tým robí? Kajmanské ostrovy, a tak ďalej. Je ich mnoho Seychely. But what the Panama Papers have done, <clears throat> a specific case, as I'm sure all of us are aware, Avšak ten prípad Panama Papers je špecifický v tom, že sa vo všeobecnosti zvýšila miera povedomia o tomto fenoméne. Možno ľudia nevedia, že toto je daňový raj a toto nie je, avšak ten fenomén daňových rajov teraz určite mnoho bežných občanov vníma práve kvôli tomuto špecifickému prípadu. Čiže aj keď súhlasím s tým, že je dôležité konať v prípade konkrétnych e, prípadov, Taktiež sme spomínali, že je potrebná vyššia miera komunikácie. S tým absolútne súhlasíme. Hospodársky výbor OSN pre Afriku je náš šéf. A je do, bolo by veľmi dobré, pokiaľ by existoval nejaký, nejaká, existovala nejaká inštitucionálna väzba medzi nimi a medzi Európskym parlamentom, aby mohli každodenne komunikovať. Aby sme na oboch stranách mohli posilniť našu činnosť. My by sme to určite z našej strany ocenili, pokiaľ by existovala takáto forma dohody. Možno by to mohol byť jeden z výborov parlamentu. No ale za nás by to bol eh, hospodársky výbor, Eh, OSN pre Afriku, eh, eh, kanceláriu má v Addis Abebe v Etiópii. No a za nás by to bolo dobre, pokiaľ by sme sa mohli s vami prostredníctvom tejto organizácie spájať. Pani Schlein hovorila o vypracovaní správ na základe jednotlivých krajín a či to, čo existuje, je v poriadku, či si to nevyžaduje zlepšenie, tak na to sa budeme musieť pozornejšie zamerať, dopracovať sa k stanovisku a potom možno budeme schopní zabezpečiť, aby takýto nástroj bol taký, ktorý je potrebný Hovorím to čiastočne preto, že vyvstal problém, kedy e, pomerne málo afrických krajín sa účastní niektorých z daňových iniciatív, ktoré boli medzinárodne akceptované. By bojovali s daňovými únikmi a podobne. Pomohlo by to africkým krajinám eh, riešiť otázku daňových únikov. Takže sme sa dohodli, že si to ako panel vezmeme za úlohu a pokúsiť sa navnadiť maximálne množstvo afrických krajín, aby sa tohto zúčastnili. Pretože, ako som hovoril, určite by to bola výhoda pre africké krajiny. Takže pokiaľ ide o to vypracávanie správ, a či sa niečo nedá zlepšiť, tak si myslím, že by sme sa na to mohli takýmto spôsobom byť schopní pozrieť podrobnejšie. Hovorili ste o presune ziskov, o rozklade základu. Tak iste tam by sa museli angažovať vlády afrických štátov a budeme na tom spolupracovať aj s OECD. Abdel, keď som na niečo neodpovedal ja, tak prosím, odpovedz ty. Post-Cotonou, uh, we, we haven't... Uh... Post-Cotonou pokiaľ ide o dohody z Kotonu, tak o tom sme ešte nehovorili. Toto sú ľudia, ktorí o tom vedia viac. Možno je to záležitosť, na ktorú by sa mohla pozrieť Africká únia, pokiaľ tak ešte neurobili. Tie čísla, o ktorých ste hovorili, o čo Afrika prichádza, pokiaľ ide o nezákonné finančné toky, tak len za pár posledných dní sme dostali správu, že tie čísla sú veľmi po, je, je to veľ, sú veľmi podcenené v porovnaní s tým, čo sa reálne deje. Uvediem jeden príklad. Keď sme sa pripravovali, keď sme pripravili túto správu, Hovorili sme s orgánmi z Južnej Afriky, ktoré nám povedali o, o situácii týkajúcej sa rozkladu daňového základu. Hovorili o jednej africkej firme, ktorá si otvorila kanceláriu v Ženeve. Zobrali si tam dvoch zamestnancov. Zamestnali dvoch švajčiarov miestných a zaregistrovali to v Ženeve, túto formáciu ako majiteľ africkej spoločnosti. Neskôr sa tá kancelária presunula do Londýnu. Juhoafrické orgány sa na to pozreli bližšia. Samozrejme, bolo to nezákonné, bolo to falošné, nebola to Juhoafrická republika. A oni teda upozornili švajčiarske a britské daňové orgány. Ale jedna, jedna táto spoločnosť vlastne odnášala z Afriky 2 miliardy dolárov z Afriky. Čiže je to naozaj zásadný problém. Naozaj prichádzame o množstvo zdrojov, ktoré by zásadne pomohli riešeniu e, e, likvidácie chudoby a tak ďalej. Čiže pre nás je to veľmi dôležité. Súhlasím s tým, čo povedal pán Korau, že to nie je len africký problém, dotýka sa to všetkých, ale samozrejme dopad na náš kontinent je veľmi závažný a preto by sme veľmi e, radi čo najúžšie na tomto spolupracovali s parlamentom a s komisiou, aby sme sa naozaj dopracovali k výsledkom, pretože tie výsledky budú znamenať, že budeme schopní vybudovať nemocnice, školy, cesty, továrne a tak ďalej. Je z toho naozaj veľmi praktický výstup. Takže naozaj takáto vzájomná spolupráca by nám veľmi praktického dôvodu prospela. Takže dúfam, že som povedal všetky otázky. I certainly think you have answered the questions and we will, I've already asked the staff to put follow-up on our agenda of our... Ďakujem, ešte poprosím kolegov, aby výstupy z tohto zaznamenali. Ešte dám slovo Louis Michel, nech povie prosím na záver. Ďakujem, takže by som chcel v mene nás všetkých poďakovať tábovým Bekemu za vynikajúci prejav za prácu na správe, ktorá je naozaj úžasným príspevkom k vyriešeniu zásadného problému, na ktorý opätovne bolo poukazené kvôli Panama Papers, čiže vaša správa naozaj prišla vo vhodnom čase. Ďakujem vám pekne aj za to, že ste odpovedali veľmi presne na otázky. Samozrejme, že sa zhodneme na tom, že nezákonné toky majú likvidačný aspekt, ktorým je e, nemožnosť rozvoja. Nie je možné rozvíjať krajinu, pokiaľ stráca takéto obrovské množstvo prostriedkov, vďaka ktorým by sa dala uskutočňovať dôležitá politika. Chcel by som hovoriť o jednej veci. Je potreba finančné prostriedky a technické prostriedky na to, aby sa dalo bojovať proti týmto nezakonným tokom. Keď sa hovorí o Panama Papers, Chcel by som poukázať na jednu vec. Niektorí ľudia hovoria, dobre, sú tam nezákonné veci, ale sú tam aj zákonné veci. Čo by znamenalo, že by sme nemali sa zaobrať len nelegálnymi záležitosťami. Existujú legálne veci, ktoré sú nemorálne. A to vnímame samozrejme najmä v oblasti politiky. Povedalo to tu viac ľudí. Je jasné, že nebudeme môcť v tejto otázke postúpiť dopredu, pokiaľ tu nebude politická vôľa. A je teraz na čase, aby sme v Európe tiež eh, hovorili o africkej správe, o tom, ako africké štáty fungujú, ale treba si priznať aj to, že ani v Európe nie všetky členské štáty veľmi nadšene prezentujú tieto údaje. Niekto hovorí, že pokiaľ sa to deje na svetovej rovni, tak sa nedá robiť doma. Ja s tým nesúhlasím. Európa je demokratický inštitucionálny korpus, ktorý má výborné miesto na to, aby pomohlo ostatnému svetu v pokroku. Európa má na to aj prostriedky a aj politickú silu. Je tu vyše 500 miliónov solventných spotrebiteľov. S takýmto argumentom môžeme poprieť alebo teda bojovať proti nevôli. Samozrejme je potrebné pracovať aj na národnej úrovni, aj na medzinárodnej. A bude potrebné nastaviť isté praktiky. Hovorili ste o jednej otázke. Ako dokázať, aby toto všetko bolo prevádzky schopné? A myslím, že by bolo preto zaujímavé eh, sa pozrieť na váš návrh. Hovorila o tom aj pani McEvans. Mac pozrieť sa na to, ako by sme mohli zorganizovať pracovný orgán medzi Európskym parlamentom a vašou skupinou a možno prípadne ďalšími operátormi, pretože samozrejme takéto platformy by mohli pomôcť nielen africkým krajinám, ale aj našim krajinám, aby mali technickú operatívnu kapacitu, aby naozaj reálne mohli efektívne bojovať proti takýmto tokom. To toľko by som chcel povedať. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Budeme musieť zvážiť. Ja si nemyslím, že treba meniť hospodársky model. Ja som zástanca trhového hospodárstva, avšak uvedomujem si, že trhové hospodárstvo také, aké je dnes, nie je e, uplat- nie je skutočniteľné dlhodobo a budeme musieť veľa prvkov zmeniť. A z politického hľadiska, to bola tiež veľmi správna otázka naša kolega Korau, politická moc je príliš e, v rukách e, hospodárskych a finančných skupín. Častokrát finančné skupiny používajú pomerne škandalozné argumenty, ako som pred chvíľou hovoril, keď sa to nerobí na svetovej úrovni, tak sa to u nás nebude robiť tiež. Aj mnoho našich e, šéfov e, hlav štátov to hovorí. Aj v Európe je to naozaj veľmi zaujímavá diskusia. Tu na našej úrovni v Európskom parlamente mám pocit, že dochádza k zríš, zrýchleniu uvedomovania si dôležitosti tejto diskusie a hľadania riešenia, avšak a to je dôležité si pripomenúť, je to, sú to politici, ktorí musia k tomu to dať impuls, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že sa venujete tejto téme. Zásadný prvok je podľa mňa mať mechanizmy, ktoré výročne hodnotia vývoj a pokrok, ku ktorému dochádza v rámci cieľov, ktoré sú jednoznačne spoločné. Ďakujem veľmi pekne. Um, ďakujem pekne kolegom, ďakujem pekne aj pánovi Bekimu a jeho týmu z Africkej únie. Budeme to sledovať intenzívne a budeme sledovať, ako sa to všetko bude vyvíjať niekoľko minút. Máme prestávku, kým sa vymenia